Dobrý deň, kolegovia, som veľmi rád, e, že ste takí potešení. A prejdeme k hlasovaniu. Ger. Správa pani Geringer. Ďalším bodom na programe je hlasovanie v súlade s jednodušeným postupom o správe pani Geringer. Hlasovanie bude menovité. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci, prosím. Končím hlasovanie. Správa bola schválená. Blahoželáme pani Geringer. Ďalej správa Binev. V súlade s jednodušeným postupom hlasujeme o správe Binev. Hlasujeme menovite, otváram hlasovanie. Avete do tutti? Hlasovali ste všetci, prosím. Končím hlasovanie. E approvata. Komplimenti. Schválené. Ďalší bod je hlasovanie v súlade so zjednočeným postupom správy pána Winklera. Je to hlasovanie menovité. Opäť otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci, prosím. Končím hlasovanie. Schválené veľkou väčšinou blahoželáme pán Winkler. Teraz správa pani Hübnerovej. Opäť zjednodušený postup. Hlasujeme o správe. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci, prosím. Končím hlasovanie. Opäť schválené veľkou väčšinou. Blahoželáme pani Hübnerová. Nech sa páči. Moje zariadenie nefunguje. Zubido. Hneď sa budeme snažiť to vyriešiť. Príde k vám čoskoro technika, bude sa snažiť to vyriešiť. Ďalej správa Šurian. Opäť v zjednodušenom postupe hlasujeme o tejto správe a tu potrebujeme kvalifikovanú väčšinu. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci, prosím. Končím hlasovanie. E Opäť jasná väčšina. Blahoželáme pán Šurian. Teraz správa Rabkaj. Pán Uspakič požiadal slovo, nech sa páči. Dole. Gerbíme kolega, prieš mane vyksta nespalímas. Ďakujem pekne. Ja som tu pod politickým útokom. Spravodajca hovorí, že som neposkytol dôkazy k danej veci. Ja som bol oficiálne uznaný ako e, ako obeď politického útoku, útoku e, v Litve bezpečnostné služby sa ma pokúsili v noci uniesť a ja som nemohol e, sa stretnúť s mojimi voličmi, ale e, umožnili mi potom vycestovať do Tajska, respektíve do Indonézie a vlastne autor tejto správy sa snaží iba vás prinútiť, aby ste tiež hrali e, túto e, e, hru. Predsedajúci, prosím vás, buďte stručnejší. Nemôžete tu mať celý teraz celý prejav, takže prosím vás, uzavrite to veľmi rýchlo. Bola to iba faktická poznámka z našej strany, áno? Áno, to nie je žiaden prejav, to nie je ten prejav, ktorý som mal na výbore. Práve naopak, nemohol som na výbore vystúpiť, nemohol som komentovať toto rozhodnutie Eh, pripomína mi to stalinizmus. Dobre, ďakujem, budeme hlasovať. No, no, Toto nie je menovité hlasovanie. Prosím, naznačte rukami, kto je za správu Rabkaj. Kto je proti? Zdržal sa niekto? Správa je schválená. Správa Jakolino. Ide tu o uzavretie dohody medzi EÚ a Japonskom. Spravodajca má slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Môžem vás všetkých uistiť, že budem veľmi stručný. Prvá dohoda medzi EÚ a Japonskom je táto, je to teda symbolická, symbolický krok, je to dôležitý krok, ktorý nepochybne bude udávať tón boja proti organizovanému zločinu. Podarilo sa nám dosiahnuť eh, rozumnú rovnováhu medzi rôznymi požiadavkami. Vďaka tomu budeme schopní zabezpečiť, aby konečný výsledok zopovedal našim eh, požiadavkám a očakávaniam. Myslím si, že preto je vhodné požiada- podporiť túto správu. Je to významný krok vpred. Je to v súlade s požiadavkami oboch krajín, ktoré sú namierené na podporu spravodlivosti a boja proti organizovanému zločinu. Ďakujeme pekne, pani Akolino. Teraz prejdeme k hlasovaniu. Prosím, naznačte rukami, kto je za, proti, zdržali sa. Správa je schválená. Ďakujeme pekne, blahoželáme spravodajcovi. Ďalej správa pána Lechnera. Prepojenie obchodných registrov Hlasujeme. Prosím, dvihnite ruky, kto je za, proti. Zdržali sa schválené. Správa Schröter o rozvoji potenciálu zamestnanosti v novom udržateľnom hospodárstve. E, spravodajkyňa má slovo. Brevemente. Prosím stručne. Vielen Dank, Herr Präsident. Ähm, ich möchte Ďakujem pekne, pán predseda, milí kolegovia, milé kolegyne. Chcela by som vás upozorniť na to, aký historický okamih toto hlasovanie predstavuje. My ako parlament sme sa uchopili iniciatívy, e, iniciatívy pre zelené pracovné miesta a tým vlastne umožňujeme dodatočné zamestnania, lepšiu prácu a tým vlastne nasledujeme príklad Blue Green Alliance, ktorá je v Spojených štátoch amerických a že vlastne na ekologickej báze mm, kreujeme nové pracovné miesta. Milí kolegovia, milé kolegyňa, 6 výborov tohto parlamentu na tejto, práci, na tejto správe pracoval. Ďakujem všetkým spravodajcom, spravodajkyňam a ďakujem všetkým tieňovým spravodajcom, ktorí na tomto pracovali a teším sa, že belgické predsedníctvo už dopredu signalizovalo, že túto iniciatívu parlamentu príjme a že, pred, že ju predniesie pred radu, aby v záveroch na v decembri to ukončili. A to je iniciatíva parlamentu, ktorá sa týka budúcnosti. Ďakujem za vašu trpezlivosť. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz prejdeme k hlasovaniu. Prosím, vidíte ruky, kto je za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Blahoželáme pani Schröter. Ďalej správa pána Třaskovského. Je tu o vzťahy so švajčiarskom prekážky týkajúce sa úplnej realizácie vnútorného trhu. Spravodajca má právo vystúpiť, ale prosím, aby bol čo najstručnejší. Whoops, doesn't work? Okay. Just wanted to thank... Ja som eh, chcel poďakovať predsedovi Malcolmovi Harbrovi, eh, predsedovi výboru IMCO, za to, že sa venoval tejto otázke a tiež všetkým tenevým spravodajcom, s ktorými sme vynikajúco spolupracovali. Ďakujem. Grazie, onorevole. Ďakujeme pekne. Teraz prejdeme k hlasovaniu. Prosím, vidíte ruky, kto je za, proti, zdržali sa. Veľkou väčšinou bola schválená, správa schválená, blahoželáme spravodajcovi. Teraz e, správa e, Zalba Bidegain o dvojstrannej ochrannej doložke v dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Koreou. Ide tu o návrh nariadenia a je to pozmenenie e, z výboru. E, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. To boli pozmeňovacie návrhy unblock. Teraz prejdeme k hlasovaniu o návrhu komisie. Kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz v súhľade s rokovacím poriadkom má slovo spravodajca. Nech sa páči. Ďakujem. Táto dohoda s Južnou Koreou otvára nové možnosti pre našu, náš hospodársky sektor, takisto aj pre korejský, ale keď chceme e, zabezpečiť, aby to nemalo negatívny dopad na naše podniky, musí e, tam byť práve tá ochranná E, doložka. Všetci sme sa minulý týždeň dohodli, že už je čas na to, aby plenárka Európskeho parlamentu sa vyjadrila k tým pozmeňovacím návrhom, ktoré hlasoval, kde boli hlasované 27 za a 1 proti na výbore o medzinárodnom obchode ešte v júni. Boli to pozmeňovacie návrhy, ktoré sú veľmi dôležité, pokiaľ ide o aplikovateľnosť a efektívnosť práve tejto ochrannej doložky. Ako dobre viete, teraz budeme hlasovať iba o pozmeňovacích návrhoch a e, my navrhujeme, e, respektíve e, správu o e, celej, hlasovanie celej správe si posúvame až e, tam hlasovanie na október. A rozhodli sme sa nezatvoriť e, dvere možnej e, dohode v prvom čítaní. Myslíme si, že to bude možné je ale veľmi dôležité, aby sme jasný signál jednoty vyslali a signál sily e, zo strany všetkých politických skupín. A práve preto je veľmi dôležité, aby spoločne celý Európsky parlament silne podporil celý kompletný balíček pozmeňovacích návrhov, o ktorých teraz budeme hlasovať. Ďakujeme pekne, to je veľmi jasný návrh zo spravodajcu. Teraz Európska komisia môže vystúpiť, ak si tak želá. Prego. Uh, Ako povedal včera komisár de Gucht, komisia chce oceniť plnú spoluprácu s parlamentom v tejto oblasti. Dnešné hlasovanie je iba o pozmeňujúcich návrhoch a nie o celom legislatívnom návrhu na to, aby sme zohľadnili eh, pohľady a aby sme dosiahli dohodu v prvom čítaní. Prvý dialog prebehol 30. augusta a ďalší je naplánovaný na 22. septembra v tejto chvíli komisia nechce verejne vystúpiť, aby trialóg v plnej miere splnil svoj účel. Komisia predniesie svoje stanovisko a tiež konkrétne záväzky, ak to bude potrebné v čase hlasovania a v prvom čítaní. Ďakujeme pekne. Teraz prejdeme k hlasovaniu o návrhu spravodajcu. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Návrh bol schválený. Relazione Bove. Ďakujeme a blahoželáme. Správa Bove, spravodlivé príjmy pre plnospodárov. Najskôr návrh uznesenia. Pozmeňovací návrh 1. Prosím, dvihnite ruky. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Teraz prejdeme k hlasovaniu o odseku 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Odsek 6 bol schválený. Teraz odsek 8 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Druhá časť, kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnuté. Odsek 10, hlasovanie v dvoch častiach. Prvá časť, to je za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Odsek 13, Preveríme si druhú časť odseku 10. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci, prosím. Končím hlasovanie. Mal som pravdu tentokrát, bolo to schválené. Odsek 13. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci, prosím. Končím hlasovanie. Tento odsek bol zamietnutý. Pán Kostinger navrhuje ústny pozmeňovací návrh odseku 21. Honorevole Kostinger, prego. pani Kostinger. Äh, Ďakujem pekne, pán predseda. V odseku 21 by som chcela doplniť výslovo agrárne produkty. Budem pokračovať po anglicky. To prohibit selling below purchase price of agricultural produce at community level. Vielen Dank. Ďakujem. Ci sono opposizioni a questo emendamento? Je niekto proti tomuto ústnemu pozorňovaciemu návrhu? Non vedo colleghi che si alzano per esprimere la loro opposizione. Nevidíme, že by sa niekto hlásil o slovo. Teraz Prejdeme k odseku 21, hlasovanie menovité, ktoré teraz otváram. Hlasovali ste všetci, prosím. Končím hlasovanie. Odsek 21 bol schválený. Teraz odsek 24 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Odsek 25, eh, hlasovanie oddelené, kto je za? Proti, zdržali sa, schválené. 28, kto je za? Proti, zdržali sa, schválené. 33 v dvoch častiach, prvá časť, kto je za? Proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť, kto je za? Proti, zdržali sa, schválené. 34. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 36 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 37 v troch častiach. Prvá časť, kto je za? Prepáčte. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prvá časť bola schválená. Teraz druhá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Druhá časť bola tiež schválená. Teraz tretia časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Tretia časť bola taktiež schválená odsek 38 v dvoch častiach. Kto je za? Proti? Zdržali sa. schválené. druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Schválené. Odsek 39. Prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Schválené. Druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Schválené. 41. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Odsek 42. Prvá časť. Preverujeme si teraz odsek 41. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh bol schválený. Teraz 42 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Odsek 46 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Druhá časť, kto je za? proti, zdržali sa, schválené. Odsek 47, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť, 47, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 52, hlasujeme menovite, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh bol zamietnutý. Odsek 54 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutá. Odsek 60, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 61, kto je za? proti, zdržali sa schválené. 62, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 64, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Teraz placujeme o 64, preverujeme si to. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Teraz úvodné ustanovenie L. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Úvodné ustanovenie M. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz hlasujeme o celom uznesení gestorského výboru. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Blahoželáme, ďakujem. Relazione dell'onorevole Portas sul finanziamento e il funzionamento del Fondo Europeo. Či prejdeme k správe pána Portasu. Ide o financovanie a fungovanie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Odsek 16. Hlasujeme v troch častiach. Prvá časť o tom, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Tretia časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Čiže teraz za rozhodnutie za, proti, prijaté. Gratulujem, pán Portas, bolo to prijaté. Prichádzame k správe Tadeuša Cvívku, právomoc uznávania výkon rozsudkov v občianských a obchodných veciach. Presku máme si pozmeňovací návrh za, proti, zdržali sa zamietnuté. Teraz hlasujeme o pozmeňovacom návrhu za, proti, zdržali sa, prijaté. Gratulujem spravodajcovi. Ideme k správe Antonie Parvanovej. Odsek 2 za, proti, zdržali sa prijaté. Odsek 8 za, proti, zdržali sa, to musíme ešte urobiť. Raz otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Ocek 9 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté odsek 11 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Čiže budeme o tom ešte raz hlasovať. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. prijaté. Odsek 18, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa. Musíme znovu skontrolovať. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 21 za, proti, zdržali sa prijaté. 23 za, proti, zdržali sa prijaté. 12 za, proti, zdržali sa prijaté. Háčko za, proti, zdržali sa prijaté. Úvodné ustanovenie I za, proti, zdržali sa prijaté o Elko za, proti, zdržali sa prijaté. Očko v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Esko v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Hlasujeme o celom úvodnom ustanovení v druhej časti. Zabudol som na druhú časť, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz o celom úvodnom ustanovení za, proti. Ďakujem. Pani Pánova, gratulujem, prijaté. Ideme k správe Sirpa Pietikenina. Úloha žien v starnúcej spoločnosti hlasujeme. O odseku 5 za, proti zdržali sa prijaté. Odsek 10 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. 28 za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. 33 odsek 7 za, proti, zdržali sa prijaté 35 prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz máme menovité hlasovanie o celom návrhu. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Čiže je tu veľká väčšina. Gratulujem. Prichádzame k správe Lokegarda. Pozmeňovací návrh 1 za, proti, zdržali sa prijaté. Hlasujme teraz o... Nie, už nemusíme. Nemusíme o návrhu hlasovať, čiže sme to vlastne ukončili. Ďakujem vám pekne za vašu spoluprácu. Teraz máme ešte e, obed, takže dobrú chuť všetkým tým, ktorí už môžu ísť na obed.